také negatívne stránky. A teraz dám slovo mojej kolegyni Henčer, nech sa páči. Ďakujem pekne, ďakujem pekne za všetky príspevky vážených účastníkov. Ja si myslím, že tu odnelo veľa veľmi dobrých nápadov a obaja sme veľmi vďační za váš input. A pevne veríme, že naša správa, že na ňu nadviažeme. Viete, že e, život človek sa učí celý život a samozrejme, že sa chceme venovať v vývoju spoločenstva pre energiu i naďalej. Pokiaľ ide otázky pána Turmesa, napríklad otázka hierarchie podobnej tej v prípade odpadov, toto je podľa mňa veľmi dobrá poznámka, ktorú je hodné zvážiť ak chceme nájsť dobrú rovnováhu medzi centralizáciou a centralizáciu potrebujeme nejakú, nejakú eh, hierarchiu. Druhá otázka, doktrína Marony, toto je prípad, eh, ktorý je už veľmi starý, z čias eh, ešte zmluvy o SUO. A súdny dvor tam varoval pred nadmierou delegácie výkonných um, kompetencií na uh, agentúry. Toto bolo veľmi prísne implementované pri vytváraní ISERU. Možno to bolo až priprísne vykladané z právnického hľadiska, dalo by sa tomu ešte povenovať. A potom tá nová možnosť, možnosť ísť cestou novej zmluvy, tá by nám umožnila obísť e, túto doktrínu Maroni a začať tak povediac e, od nuly. A ešte posledná otázka, tá sa týkala toho, ako zlepšiť e, našu pozíciu v rokovaniach s dodávateľmi plynu o nových zmluvách. A ja si myslím, že by bolo dobré, keby sme mali taký jednotný, pevný front, založený na solidarite, bez e, samozrejme porušenia pravidel hospodárskej súťaže platných v Európskej únii. To by nás posilnilo, napríklad keby sme si vymenali informácie, keby si spoločnosti vymenali informácie, keby spoločne rokovali s dodávateľom, vytvorili nejakú spoločnú platformu, ale to sú samozrejme veci, na ktorých je ešte potrebné popracovať a samozrejme, že vaše nápady sú tu veľmi vítané. Ďakujem veľmi pekne za doplnkové informácie. Ak má niekto ešte nejaké krátk, nejakú krátku otázku, prosím, zdvihnite modrú kartičku, tam je jedna, tam je druhá, prosím, nie viac než 3 či 4, ale nech sa páči, na 30 sekúnd, nech sa páči. Ja. Merci, Ďakujem, pán predseda. Som z Valonského parlamentu z Belgicka a zároveň z výboru regionov. Gratulujem vám k organizácii tohto pracovného dňa. Rád by som tiež poďakovala aj obom odborníkom. Ja zdieľam ich presvedčenie. Európa potrebuje nový dých a myslím si, že Európske spoločenstvo pre energiu a tiež aj novú zmluvu to sú e, také prvky, ktoré môžu tento nový dých dať dokonca. Ma- mohli by sme, mali by sme snívať a vy máte rozhodne aspoň e, e, sa vám podarilo naznačiť túto e, cestu, ale toto spoločenstvo môžeme zrealizovať len vtedy, keď ho budú podporovať občania a miestne a lokálne samozprávy. Pakt starostov, ktorý spustil výbor regionov, je výborným krokom, aby sme vytvorili skutočnú solidaritu pre toto spoločenstvo úsilie k Európskemu spoločenstvu pre energiu by, by viacej malo využiť e, tú vôľu e, našich občanov, aby sa pridali k tomuto spoločenstvu. Áno, ďakujem veľmi pekne za vašu poznámku. Teraz má slovo pán Svoboda, 30 sekúnd. Prezident. Ďakujem, pán predseda. Naozaj veľmi stručne na autorov štúdie. Ako bude ten proces postupovať? Vy ste vypracovali štúdiu, chcete niektoré naše myšlienky zapracovať, budete sa tým ďalej zaoberať, lebo tá myšlienka je veľmi dobrá, len treba rozpracovať. To je moja otázka. Ďalší postup. A ako by sme my mali postupovať, pokiaľ ide o vašu štúdiu? Tam, Anna Zalewska, Sejm Rzeczypospolitej. E, ďakujem za... Ja som Zalewska z Polského parlamentu. Ďakujem za všetky poznámky a vystúpenia. Ďakujem aj odborníkom za ich príspevky. Len veľmi krátka poznámka. Keď hovoríme o opatreniach, ktoré by mali posilniť energetickú politiku spoločenstva, buďme veľmi opatrní, keď používame slovo zmluva. Možno by sme mali použiť iný pojem a termín ako zmluva, pretože a upresníme túto formulku alebo tento, tento postup tejto novej politike, mali by sme vychádzať zo stratégie 2020 medzi siedmými kľúčovými projektmi. Stratégie 2020 nie je žiadny projekt, ktorý by sa týkal energii. To je nedostatok, ktorý by sme mohli vyriešiť. Ďakujem, hovorí pán predseda, nasledujúci. Rečník nemá e, z francúzského parlamentu. Vrátim sa k slova mojho kolegu pána Piera Leclerca k francúzskému stanovisku. Ja, mňa táto rozpráva veľmi zaujala, len by som hovoril o percentách zníženia emisí skleníkových emisí CO2 Hovorili sme, bolo by lepšie, keby to zniženie bolo skôr 20 než 30 a bolo by potrebné, aby sme túto otázku zrevidovali a aby sme tiež zrevidovali otázku podmienenosti medzinárodného úsilia v týchto percentách. Ďakujem. A teraz pán predseda hovorí o krátke odpovede k týmto poznámkám. Prosím odborníkov, nech sa páči. Ďakujem pekne. Ako to bude s tou štúdiou? My ako právnici a akademici sa budeme naozaj snažiť o to, aby sa rozprúdila živá debata, hlavne v akademických kruhoch, právnických kruhoch o tejto otázke. Máme k dispozícii programy na to, aby sme tú diskusiu rozprúdili. My by sme boli radi, keby sa do tejto diskusie zapojilo čo najviac účastníkov. na rôznych úrovniach. Účinné využívanie energie, spotreba energie. Tu sú vítané vstupy na úrovni lokálnej, regionálnej aj národnej. Takže toto by bola naša predstava o tom, ako pokračovať. My si túto myšlienku nejako neprivlastňujeme, my pevne veríme, že všetci si ju osvoja a že sa to hĺbkovo prediskutuje. Ďakujem. A ešte taký záverečný záverečná pripomienka k slovu zmluva. Môžeme to nazvať inak, keď to spôsobuje e, zimomriavky e, v členských štátoch, môžeme to volať jednotný akt. Toto jednotný akt predsa bola úspešná zmluva, nevolala sa zmluva, takže voláme to kľudne, kľudne jednotný akt namiesto zmluvy. Ďakujem pekne. Ešte raz veľa vďaka našim expertom, hovorí pán predseda. Ďakujem pekne aj účastníkom e, debaty, ktorí sa zapojili. Poprosím vás, aby ste ma pozorne počúvali. Ešte dve minútky, dôležité informácie, ktoré vám poskytnem. Teraz... Pach robočích. Teraz budeme pracovať v troch pracovných skupinách. Prvá pracovná skupina energetická bezpečnosť, diverzifikácia, solidarita a vzájomná závislosť energetických dávok to bude predsedať náš kolega pán Svoboda z Európskeho parlamentu a pani Cecilien Dovby e, zo švedského parlamentu. Spravodajcom je pán Jacek Sarius Volsky z Európskeho parlamentu. Táto pracovná skupina bude disko, diskutovať tu v tejto sále. Druhá pracovná skupina jednotný energetický trh, konkurencie, hospodárska súťaž, regulácie a ceny energií spolupredsedovia pán Guillermo Mariscal Anaya zo španielského parlamentu a pani Adina Joana Valean z Európskeho parlamentu. Spravodajcom je pán Felix Lavia Martínez zo španielského parlamentu. Táto pracovná skupina bude pracovať v sále P3050. Je to presne oproti tejto zasadacej e, plenárnej sále. Tretia pracovná skupina Energia a životné prostredie, nové obnoviteľné energie, bude jej predsedať pán Claude Turms z Európskeho parlamentu a pán Jose Ignacio Palacios z UASTI, zo Senátu Španielského parlamentu. Spravodajcom je pán Jesus Alique López, tiež e, zo Španielského parlamentu. Táto pracovná skupina bude pracovať v sale 1A002. Je to o dve poschodia nižšie pod sálou, pod, teda pod touto e, plenárnou sálou, ale poschodia nižšie. Cesta k týmto zasadacím sálam je označená a práca v pracovných skupinách bude prebiehať do 19. hodiny a spravodajcovia Zajtra ráno najneskôr o 9.00 by mali predložiť rezume a správy z týchto pracovných skupín, aby sme to mohli zajtra ráno na 9, o 9.30 na plenárnom zasadnutí predložiť. Takže zajtra, pardon, dnes večer 19.30 eh, bude oficiálny koktejl, na ktorý vás srdečne pozývam aj na večeru, ktorá bude nasledovať. A táto sa bude konať v priestore Jehudy Menuhin e, v tejto istej budove na prvom poschodí, teda tam, kde je aj sála 1A002, kde bude pracovať e, tretia pracovná skupina. Pozývam vás teda do tohto priestoru Jehudy Menuhin E, tiež máte označenú cestu e, do tohto priestoru. Ďakujem e, za vaše príspevky a teraz budeme pracovať v našich pracovných skupinách a potom budeme mať koktail. Ďakujem kolegovia. Thank you very much. Thank you, colleague. Vážení kolegovia, začali by sme stretnutie. Poprosím vás, usaďte sa. V mene spolupredsedajúcich aj seba samého vás vítam na stretnutí pracovnej skupiny je mi veľmi ľúto, že ste nemohli mať dlhšiu prestávku na kavičku a na čaj. Viem, že nie je možné priniesť si nápoje do plenárnej zasadacej miestnosti. Je pre mňa cťou začať prácu našej pracovnej skupiny. Vítam kolegov zo švédskeho parlamentu. Volám sa Hannes Svoboda. Som poslancom Európskeho parlamentu od 96. som členom výboru pre medzinárodné záležitosti a výboru pre priemysel a energetiku. Pracujem aj v delegácii pre Strednú Áziu, tá je tiež dôležitá pre otázky energetiky, a takisto v delegácii pre Spojené štáty americké. Základná myšlienka tejto skupiny je, aby sme neopakovali diskusiu, ktorá odznela na plenárnom zasadnutí ale aby sme venovali pozornosť správodajcovi, potom si stručne prediskutovali, čo bude prednesené a potom spolu so spolu predsedajúcimi a ja budem musieť odísť, takže preberú predsedníctvo, si potom prediskutujeme veci ďalej. Pán Sarius Volsky je poslancom Európskeho parlamentu za Poľsko a bude spravodajcom tiež pracoval vo výbore pre zahraničnú politiku a vtedy vypracoval správu o energetickej politike. Táto správa bola odhlasovaná takmer jednomyselne. Pán Sarius Volsky dokázal zabezpečiť veľmi dobrú spoluprácu s ostatnými parlamentnými platformami, dokázal dosiahnuť konsenzus a teraz bude taký láskavý že prednesie správu aj na, tom, na tento stretnutí. Vrátim sa k, ku konsenzu. Tento konsenzus vyplýval z toho, že sme sa rozhodli podporiť spoločnú energetickú a bezpečnostnú politiku. Mali sme isté skúsenosti z minulosti a boli sme takmer jedného toho istého názoru po tom, čo sa prerušili dodávky zemného plynu a máme spoločný postoj, že takéto niečo by sa nikdy nemalo zopakovať. Teraz sa pokúšame e, doviesť do konečného znenia smernicu o bezpečnosti dodávky zemného plynu. Komisia pripravuje smernicu, v rámci toho bude plán pre jednotlivé vlády prípade toho, keby sa znova prerušili dodávky plynu, každá, každý štát bude mať svoj plán, čo urobiť. Spolu so platformou sociálnych demokratov a ďalšími politickými skupinami sa vyjadríme k tejto smernici v rámci španielského predsedníctva. By sme chceli ukončiť túto prácu do konca mesiaca. Prebiehajú tu teda rozličné aktivity. Vidíte, že sme aktívni a že sa pokúšame priestor, ktorý nám prezentovali rečníci, ktorí vypracovali štúdiu a ktorí ju prednedávno prezentovali. Tento priestor sme sa snažili už od nedávna zaplniť. Na začiatku by som poprosil teraz pána Sariusa Volského, aby nám odprezentoval niečo k našej téme je spopred, jeden z popredných odborníkov v Európskom parlamente na otázky energetiky. Nech sa páči, Jacek, máte slovo. Ďakujem pekne, pán predseda, za slovo. V snemovni sme sa začali zaoberať spoločnou zahraničnou politikou v oblasti energetiky, najmä čo sa týka bezpečnosti dodávok, už v roku 2007. A dnes sme ešte viac vpredu, pretože máme k dispozícii príslušné články Lisabonskej zmluvy, o ktoré sa môžeme oprieť. Hannes Svoboda uviedol, že by sme ako únia mali hovoriť jednohlasne a že by sme mali konať spoločne a vnímať energiu nielen ako médium pre obchodovanie a médium pre hospodárstvo, ale aj z hľadiska bezpečnosti dodávok energií. Od roku 2007 sa teda zamýšľame nad týmito témami a pozorujeme zlyhania trhu, ktoré by mali čeliť takejto kríze a takisto zlyhania jednotlivých národných štátov. Preto sa snažíme priniesť riešenie na celoeurópskej únii, unijnej úrovni. Hľadáme celoeurópske riešenia, únijné riešenia, kedy vychádzame z toho, že únia má zabezpečiť dodávky energií všetkým svojim občanom. V tejto chvíli keď sme dospeli eh, k takémuto postupu, uvedomili sme si geopolitické dimenzie problému, sme vyslali posolstvo, že potrebujeme plne rozvinutú komplexnú politiku energetiky na úrovni EÚ. Už eh, v štúdii, ktorá bola prezentovaná, sa spomínali tieto východiska. Hlavnou výzvou pre nás pri testovaní politickej vôle a solidarity je, ako zmieriť napätie medzi politikou, ktorej treba viac solidarity a zároveň členské štáty si musia definovať svoje vlastné štruktúry, prostredníctvom ktorých bude plynúť e, celý energetický mix. Aby sme zmierili tieto protichodné faktory, potrebujeme isté predbežné podmienky. Potrebujeme politickú vôľu, potrebujeme perspektívu, víziu. A čo sa týka stanoviska tejto snemovne a stanovisk jednotlivých politických štátov, ešte stále sa nestretávame ani vo vízii, ani vo vôli. A po druhé, všetky legislatívne nástroje, ktoré boli pripravené, Európsky parlament dosť podstatne zmenil. Smernica o plyne, ktorú som už spomenul, sa blíži ku koncu. Jej znenie je takmer konečné, získavame podporu pre jej schválenie, ale čo sa týka stanoviska rady, prichádza moment pravdy. Ďalšia vec je Lisabonská zmluva, článok 194. Treba zistiť, či naozaj budeme schopní legislatívne vyjadriť zákonmi princíp solidarity a bezpečnosti dodávok energie. Právne nástroje, ktoré sa navrhujú v právnych normách, hovoria o preventívnych opatreniach, o monitorovaní a o monitorovaní reakcií na nebezpečné situácie, krízové situácie, situácie núdze. Hovoríme o opatreniach na to, aké opatrenia musia urobiť ľudia na úrovni národných štátov a aké na úrovni komunity a o práve na intervenciu bez toho, že by sa prerušili dodávky. O prerušenie by malo ísť iba v krajnom prípade, keď ide o hrozby, keď sa nám niekto vyhraža alebo je niečo veľmi ohrozujúce. Medzi členskými štátmi existujú rôzne systémy a rôzne prepojenia a preto navrhujeme novú, nový orgán, kde bude zastúpená aj Lady Ashton, Ashtonová, nová ministerka zahraničných vecí únie, ktorá by mala prideliť právomoci a povinnosti, ktoré by e, riešili záležitosti tranzitných krajín, záležitosti tretích krajín v otázkach energetiky a mali by sme uzatvoriť dohody s eh, týmito krajinami, ktoré sú potrebné. Všetky tieto návrhy Európsky parlament zoštilizoval vo forme pozmenujúcich a doplňujúcich návrhov. To ste si už mohli vypočuť. Je to ambiciózna vízia, to pripúšťam, ale toto stanovisko sme si prediskutovali s niektorými členskými štátmi, pretože Niektoré štáty si želajú radšej uzatvoriť bilaterálne dohody a takto si zabezpečiť bezpečnosť dodávok a nie riešiť to na únijnej úrovni. Otázka je, či takéto niečo je, má prednosť pred tým, aby sme sa radšej opreli o článok 194 a vytvorili novú právnu normu. Nehovoríme celkom tým istým jazykom ako správa Delora, to však nevylučuje spoluprácu, spoluprácu skupín a tento návrh by musel by, mal byť priateľný pre všetky členské štáty. Ak sa nám nepodarí riešiť celoeurópsky energetické problémy, potom budeme platiť pri vysokú cenu neskôr, budú ju platiť občania a riskujeme odpojenia siete a prerušenie dodávok, ako sme zažili v minulosti. Takisto môžeme znášať e, geopolitické dôsledky, pretože niektoré štáty, ktoré nie sú celkom stabilné a ak budú vystavené energetickému tlaku, môžu byť využité ako zbraň. Únia ako taká vo svojej suverenej zahraničnej politike môže byť vystavená tlaku práve prostredníctvom energetiky. Ďakujem vám za pozornosť. Ďakujem za úvod. Vaše myšlienky boli stručné a zaujímavé, presné. Teraz navrhujem, aby sa rozbehla živá diskusia. Zdvihnite prosím ruku, kto sa chce vyjadriť. Pokúsime sa prečítať na diaľku vaše meno, čo nebude vždy jednoduché, ale pokúsme sa takto. Začnem pánom Vikárim z Talianska. Nech sa páči, máte slovo. Grazie, Ďakujem, pán predsedajúci. Taliansko posilnilo svoje úsilie za posledné roky, aby zabezpečilo svoje energetické dodávky v koordinácii s európskymi partnermi. Ide o posilnenie distribučných kapacít, distribučných sieť, a tiež posilnenie kapacít e, zásobníkov, jednak lepšie využívanie obnoviteľných zdrojov a tiež využívanie jadrovej energetiky a tiež uchovávať prírodné zdroje. Talianská legislatíva sa snaží zjednodušiť e, postup schvaľovania vďaka vytvoreniu nových infraštruktúr, ktoré sú strategické pre krajinu, hlavne pokiaľ ide o distribúciu elektrickej energie. Zároveň e, Taliansko za posledný rok zdvojnásobilo produkciu na základe obnoviteľných zdrojov a začalo s procesom e, oživenia využívania e, atomovej energie E, pridali sme sa k ďalším krajinám G8. Rovnako sme s tým zjednodušením e, schvaľovacieho procesu e, využívali aj ďalšie možnosti, ale zároveň tieto možnosti aplikujeme tým, že rešpektujeme environmentálnu legislatívu EÚ. Talianské národné orgány realizujú stratégiu, ktorá bola pozitívne vyhodnotená aj environmentálnou agentúrou. Naše stratégie sa využíva, sa zakladajú na tom, že budeme do roku 2020 využívať 25 jadrovej energie. V súčasnosti sme na 0,25 obnoviteľných zdrojí a 50 z fosílnych zdrojov súčasnosti tie fosilné zdroje predstavujú 85 Realizácia týchto cieľov nám umožní dosiahnuť energetickú bezpečnosť, energetické dodávky a rozvíjať tiež zodpovednosť z oči voči ostatným európskym partnerom. Ďakujem za pozornosť. Ďakujeme. Pán Pacitis má slovo ako ďalší rečník. Ďakujem, pán predseda. Vážené kolegyne, vážení kolegovia, chcel by som sa na úvod poďakovať tak komisii, ako aj Európskemu parlamentu, všetkým e, tým, ktorí e, majú zásluhy na Eh, implementácii správnej energetickej eh, politiky. Boli uskutočnené dôležité kroky, stanovili sme si priority, bol prijatý energetický balíček. Vieme však veľmi dobre, že nemáme spoločný trh s energiou eh, a síce z dvoch dôvodov. Pokiaľ ide o interné aspekty, následkom, príčinou toho sú politické aspekty. Členské štáty nepresadzujú dobre a konzekventne svoju politiku v tejto oblasti. A taktiež záujmy jednotlivých členských štátov v oblasti energetickej politiky sú odlišné. Druhým dôvodom je chýbajúca infraštruktúra. Nemôžeme hovoriť o spoločnom trhu s energiami, kým tento trh nie je navzájom prepojený. Musíme mať spoločnú pozíciu, pokiaľ ide o ponúkateľov energetických zdrojov e, z mimo Európskej únie. Musíme mať na zreteli plinárenskú krízu, e, musíme hovoriť o kríze e, medzi Ruskom a Ukrajinou, dotkla sa totiž 18 e, štátov. Mali by sme z tohto aspektu znížiť našu závislosť e, od e, týchto dodávateľov. Mali by sme podporiť iné zdroje energie a mali by sme čo možno najskôr sa postarať o to, aby sme ekonomické e, záujmy jednotlivých krajín mohli e, podporiť. Podporilo, e, pomohlo by nám to tiež v budúcnosti. Mohli by sme sa vyhnúť situáciám, aké sa vyskytli v minulosti aby členské štáty a teda štáty, neplatili horibilné e, sumy, aj keď sa nachádzajú v geografickej blízkosti k dodávateľskej krajine. Myslím si, že by sme mali mať na zreteli záujmy nás všetkých. Mali by sme sa vedieť dohodnúť a toto všetko by sme mali mať na zreteli, keď hovoríme o energetickej e, politike. Musíme zohľadniť e, záujmy všetkých členských štátov. Ďakujeme všetkým rečníkom za to, že hovorili stručne a k veci. Teraz má slovo ďalší rečník. Vážený pán predseda, veľmi pekne vám ďakujem za možnosť prehovoriť. Bol to veľmi zaujímavý deň a hoci nie som odborník na energetiku, naozaj ma veľmi zaujíma. Možno prvá pripomienka k článku 194 z Lisabonskej zmluvy. Ak si človek prečíta tento článok, uvedomuj si, že je to istý kompromis, podobne ako iné články Lisabonskej zmluvy. 194.1 hovorí o zdieľaných kompetenciách, právomociach únie, konkrétne v kontexte interného trhu a ochrany životného prostredia, ale 1942 hovorí, že zmluva, citujem, nemá ovplyvňovať členské štáty, ktoré by si mali sami určiť podmienky e, riešenia svojich zdrojov energie. energii. Ja prichádzam z krajiny, kde síce máme veľa energetických zdrojov, ale vzniká napätie, keď sme v Británii v snemovni lordov riešili Lisabonskú zmluvu, práve tento článok by bol prekážkou a vzbudzuje obavy. Čo sa týka otázok, mám tri. Môj predrečník a dokonca pán spravodajca, pán Sarius Volsky, spomenul, že je teraz eh, vo, vo fáze pripomienkovania smernica o dodávkach plynu. Parlament by chcel sa zaviazať voči komisii, že pripraví akúsi dlhodobú stratégiu dodávok a je možné, že takéto niečo prejde. Je možné, že Európsky parlament s kolegami z národných parlamentov vyvinú isté tlaky na jednotlivé štáty, aby záverečný výsledok trialógu bol v istých hraniciach. Moja druhá otázka sa týka smernici o ropných zásobách, ktorá vyžaduje, aby si čla, štáty do roku 2012 vytvorili veľmi vysoké zásoby ropy. Neviem, či je jasné, či sa napreduje v tejto veci, či sú kapacity na uskladnenie týchto zásob, už, či sa už začali budovať. A chcem sa spýtať, na interakciu medzi bezpečnosťou dodávok energií a trvalou udržateľnosťou. Dlhodobo od uhlíkovanie európskeho hospodárstva by samozrejme, ako sme si už povedali predtým, znížiť našu závislosť od externých zdrojov energie. Ale nevzniká tu riziko, že krátkodobá koncentrácia takýchto neistôt zníži naše šance na dosiahnutie trvalo udržateľného rozvoja. Interakcia medzi týmito dvoma napätiami je im dôležitá a podľa mňa by sme ju mali ešte ďalej zvážiť. Ďakujem pekne za možnosť položiť otázky. Ďakujem za otázky. Pán Sarius Volsky na ne odpovie. Keďže som v v týme, ktorý vyjednáva s komisiou o bezpečnosti dodávok plynu, myslím, že vás môžem ubezpečiť, že toto nie je e, nič, na čom by sme sa mohli potknúť. Nie je to veľká prekážka, ale sú tu isté drobnejšie prekážky. Sila komisie je, že môže implementovať, vetovať alebo meniť dokonca aj národné plány pre prípad núdze ale vo všeobecnosti si myslím, že rokovania idú dobrým smerom a snažíme sa nájsť riešenie a do konca mesiaca o tri týždne ho dúfam aj nájdeme. Toľko predbožná odpoveď. Teraz uh, rumunský poslanec. Ďakujem, pán predsedajúci. Pokiaľ ide o energetickú bezpečnosť pre EÚ, podľa môjho názoru Energetická účinnosť je veľmi dôležitá. Je potrebné, aby sme ju dosiahli, pretože keď budeme menej spotrebovať, budeme mať k dispozícii viacej energie. Európska únia, únia môže urobiť toto úsilie. Máme nariadenia a rozhodnutia, ktoré by sa mali aplikovať. Táto aplikácia je veľmi dôležitá, aby sme e, dosiahli e, potrebný pokrok ale mám niekoľko pochybností, možno otázok. Mali by sme si položiť otázku, či členské štáty e, budú môcť byť presvedčené, že EÚ im môže zabezpečiť, môže im uistiť tú energetickú bezpečnosť pre každý jeden členský štát. Ja si myslím, že to je veľmi dôležitá otázka presvedčiť jednotlivé členské štáty. Možno každý členský štát by mal prispievať tomuto vnútornému energetickému trhu. Každý členský štát by sa mal špecializovať na istý druh energie. Existencia budúceho spoločenstva pre energiu by e, znamenalo, že by sme mali brať do úvahy jednotlivé rozdielne geografické, sociálne, socioekonomické, demografické rozdiely, aby každá krajina mohla prispieť tým svojim zrnkom Ak chceme e, v EÚ dosiahnuť túto bezpečnosť pre všetkých, tak predovšetkým potrebujeme zanalizovať potreby každého jedného členského štátu a nájsť riešenia, ktoré e, sa budú aplikovať. A len takýmto spôsobom sa to spoločenstvo stane realitou. Potrebujeme e, silnejšiu energetickú politiku a toto spoločenstvo pre energiu sa môže zrealizovať jedine vtedy, keď bude fungovať na základe solidarity pre všetkých, nezávisle od ich situácie. Naše úsilie musí byť kolektívne a nemalo by sa to týkať len určitej skupiny krajín, aj keď tieto krajiny sú hospodárskym jadrom únie. Musí to byť výsledok úsilia všetkých 27 členských štátov pretože to by bol spôsob, ako by sa e, takéto spoločenstvo konkretizovalo a úspech závisí od takejto spolupráce. Teraz z francúzského parlamentu pán Leclerc, ja by som najprv pogratuloval môjmu priateľovi pánovi Sariusovi Volskému za jeho úvod, e, zdieľam jeho slova a názory. Ja by som len nástojil na jednom. Hovoríme o kapitálnom probléme pre Európu. To je, ide o jej nezávislosť. A myslím, že sa nás všetkých tento problém týka, a to preto všetkým krajiny strednej a východnej Európy. A nemali by sme si tu skrývať niečo, aj v jeho správe sa to jasne hovorí. Eh, problém treba pomenovať. Ide predovšetkým o nezávislosť voči voči Rusku, energetickú nezávislosť. Ako mnohí sme vypracovali veľa správ. Myslím, že robíme nejaký pokrok. Nie som si síce veľmi istý, ale dúfam, myslím, že robíme pokrok, ale musíme teraz prejsť ku konkretizácii. Je potrebné, aby sme hlbšie zanalizovali problémy, ktoré sú len čisto národné a ktoré nás odlišujú a mali by sme vytvoriť stratégiu stratégiu pre Rusko, ale aj stratégiu pre energetickú produkciu. A zdá sa, ako keby bolo tabu táto téma. V niektorých krajinách sa o tom hovorí, v niektorých nie. To je otázka jadrovej energie a ja som presvedčený, naozaj presvedčený, že aby sa Európa stala nezávislá, je potrebné, aby jedného dňa prijala jadrovú energetiku vo svojej totalite. Ja som o tom presvedčený, niektorí tu predkladajú nejaké tabu alebo nechcú, ale keď chceme skutočnú 100% energetickú nezávislosť, tak jadrová energia je nevyhnutná pre všetky európske krajiny a myslím, že čoskoro skoro to pochopia aj tí, ktorí sú odporcovia tejto energie, lebo tá potreba nezávislosti je jasná. A tretia poznámka. Dvaja právnici tu vystúpili, oni samozrejme zdôraznili tie svoje právne aspekty, ale už nie je ani otázka, neviem, či je uvažovať o novej zmluve alebo o novom texte. Otázka je, či máme skutočnú politickú vôľu pre európsku autonómiu, pre energetickú oblasť. My na to nepotrebujeme nejaký nový zmluvný text. Máme na to možnosti, máme článok 194, máme možnosť posilnenej spolupráce, a ja si myslím, že by sme ju mali využiť. Minulý piatok prvá skúsenosť s posilnenou spoluprácou e, v právnej oblasti sa zrealizovala. Je to dobrá správa. Myslím, že 14 krajín prijalo tento princíp posilnenej spolupráce e, v piatok. Je to dobrá správa. E, nemali by sme sa nejak uzatvárať do viacerých e, kruhov, som e, proti tomu, ale v každom prípade je možné, aby istý niektorý počet ľudí spolupracovali, ale aby bola vždy možnosť sa k ním pridať. Ja si myslím, že my nepotrebujeme nový zmluvný text v tejto oblasti. Máme všetko, čo potrebujeme k dispozícii a to, čo potrebujeme, je tá politická vôľa a to rozhodujúca politická vôľa v kapitálnej téme pre Európu. Je to rovnako dôležité ako Európa obrany v oblasti bezpečnosti. Bez pochyby e, zažijeme veľmi vážne krízy a preto dnes treba túto tému vyriešiť. A nemyslím si, že by to bola nová zmluva, ale predovšetkým rozhodná politická vôľa, vôľa solidarity medzi členskými štátmi EÚ. Takto to vyriešime. Ďakujem. pani Toja z Európskeho parlamentu. Ďakujem, pán predsedajúci. Na úvod by som rada povedala, že veľmi oceňujem túto iniciatívu. Už sme mali príležitosť diskutovať o tejto téme v Európskom parlamentu a na rozdiel od toho, čo hovorí predrečník, ja si myslím, že táto rozprava by mala byť prvou etapou k posilneniu právneho rámcu ja neviem, či treba urobiť nejakú novú zmluvu ad hoc alebo nájsť nejaké iné riešenie, ale štúdia nám predkladá viacero možností od posilnenej spolupráce až po iné e, postupy. A prečo treba posilniť ten právny rámec? Samozrejme, nepodceňujem politickú vôľu, tá je veľmi dôležitá pri príjmaní politických rozhodnutí, ale naše skúsenosti v Európskom parlamente nám hovoria, že keď začneme realizovať eh, nejakú európsku politiku, ktorá je integrovaná, tak ešte vtedy, keď sme to robili, sme nemali článok 194 Lisabonskej zmluvy, ale bolo viacero problémov, mm, plynová kríza, konflikt s Ruskom a tak ďalej. Ale v každom prípade sme chceli spustiť integrovanú európsku politiku, energetický balíček, ďalšie iniciatívy pre e, bezpečnosť dodávok a tak ďalej. Ja idem v tom zmysle, čo ste povedali. Áno, je potrebná politická vola, ale je potrebný aj právny základ a musíme konať oveľa rýchlejšie a možno prijať aj ťažké rozhodnutia pre niektoré krajiny, ale to všetko podľa mňa by malo ísť cestou právneho rámca a táto iniciatíva by mala sa vyvíjať týmto spôsobom. To je jedna z možností. Ďalšia poznámka. Vrátila by som sa k tomu, čo čo hovorí aj titul našej pracovnej skupiny Diverzita. My musíme diverzifikovať naše zdroje dodávok Hovorí sa tu tiež o solidarite, ale um, mali by sme myslieť na viacej bezpečnosti, na menej závislosti, viacej autonómnosti v porovnaní so závislosťou Európy od eh, tretich, niektorých tretich krajín. Nehovorím len o Rusku, ale hovorím o, o niektorých azijských alebo afrických krajinách. Takže musíme ísť jednoznačne cestou diverzifikácie. Môže to vyzerať ako banálne konštatovanie, ale aj vďaka politickej vôli um, Európskej komisie sme prijali rozhodnutia v oblasti balíčka 2020-2020 Mm, vieme, že niektorí e, tieto európske postupy kritizovali, ale ja si myslím, že naša povinnosť je ísť cestou diverzifikácie, hlavne využívať obnoviteľné zdroje. A ciele, ktoré sú e, stanovené aj pre našu krajinu, sú ciele, ktoré sa budú ťažko dosahovať. Tak ja dúfam, že tak ako to robíme v prípade smernice pre energetickú účinnosť a pre úsporu energií, že si stanovíme ciele, ktoré budú záväzné aj v strednodobom hľadisku. Na záver, keď som spomínala diverzifikáciu, nechcem, aby sme obišli jadrovú energetiku, je to národná opcia, lebo možnosť každého členského štátu sa rozhodnúť. E, aj u nás v Taliansku sa diskutovalo o tejto téme, ale ja e, som alebo patrím medzi tých, ktorí nezdielajú tento názor alebo e, tento postup, ale jednoznačne musíme ísť, ako som bola, cestou diverzifikácie, účinnosti a využívanie všetkých disponibilných technológií, aby sme dosiahli akýsi mix diverzifikácie, ktorý nám umožní dosiahnuť e, tú dostatočnú bezpečnosť dodávok bez toho, že by sme potrebovali využiť jadrovú energiu. Pokiaľ ide o vonkajšiu zahraničnú politiku, na európskej úrovni sme spustili inštitucionálnu reformu s novými predstaviteľmi, e, s novou postavou ministerky zahraničných e, vecí EÚ, s vysokou predstaviteľkou a myslím, že mali by sme tiež pouvažovať o tejto politike EÚ a o politike bezpečnosti a aby sme rozvíjali vzťahy nielen obchodné, ale aj energetické s inými krajinami. Teraz za Chorvátsko. Ďakujem. Rád by som povedal, že bezpečnosť energetických dodávok možno formálne zadefinovať ako istú geopolitickú hru. Charakter tohto problému je skôr hrou, než jasným, jasnou jednoduchou politikou. Ak príjmeme takúto definíciu, že bezpečnosť energetických dodávok je geopolitickou hrou, musíme zároveň zdôrazniť, že charakter tejto hry je taký, že nikto nikdy nevyhrá. Keby sme mali takú hru, pri ktorej obe strany vyhrajú, keď bojujú za spoločné trasy alebo za spoločné zdroje, ropy alebo plynu, to by bolo v poriadku, ale my proti sebe bojujeme. Stredná Ázia je toho príkladom. V Turkmensku sú nové zdroje Čína, India, EÚ a Amerika bojujú o to, aby mali vplyv na Turkmensko a aby dostali podiel, podiel z týchto zdrojov. V tejto časti sveta sa bojuje proti sebe. Treba si uvedomiť, že toto sú reálne obmedzenia pri definovaní spoločnej energetickej politiky, pretože charakter tejto hry je konfrontačný, konfliktný, sú tu konfliktné záujmy a ak sa pokúsime zminimalizovať túto konfrontačnú taktiku, budeme e, iste spokojní, keď vôbec dokážeme zadefinovať spoločné ciele. Keď hovoríme o technológiách, bojujeme proti rozličným firmám, ktoré si zadefinujú, akú úroveň technológie dosiahneme, pretože ak je to firma, ktorá má popredné miesto vo svete, tak má strategickú výhodu na trhu. Hlavný problém je, ako si pochopiť, aká hra sa tu hrá, aká hra je na programe dňa. Rozličné spravodajské služby sú aktívne v oblasti energetiky a lepšia definícia a lepší prístup sa žiada, aby sme naozaj videli, aké sú reálne, reálne obmedzenia a aby sme definovali spoločnú energetickú politiku EÚ. Ďakujem. Ďakujem a teraz odovzdávam predsedníctvo spolu predsedničke. Slovo dostáva pani Kampuš zo Slovenska. Pán Kampuš. Vážený pán predseda, Ďakujem vám za slovo, vážené kolegyne, kolegovia, milí odborníci. S radosťou sledujem túto diskusiu, ktorá je skutočne veľmi e, výborná. Musím povedať, že podporujem spoločnú energetickú politiku Európskej únie. Je pravda, že kolegovia už spomenuli niekoľko princípov, ktoré sú aj pre mňa veľmi dôležité je potrebné mať e, na zreteli veľmi rozumný postup. Je potrebné mať na zreteli rôzny rozvoj v jednotlivých krajinách a je potrebné ich podriadiť e, potrebám spoločenstva. To znamená, že musíme pripraviť parametre ak by nám pomohli dopracovať sa k tomuto spoločnému menovateľovi, aby sme zabezpečili vo vnútri Európskej únie spravodlivosť a rovnoprávnosť, aby sme sa vedeli dohodnúť o spoločných krokoch v rámci napredovania našej spoločnej energetickej politiky. Ďakujem. Ďakujem. Nasleduje eh, pán Wittmund z Polského senátu. Ďakujem, pani predsedajúca. Spravedlňujem sa za môj kašel. Na úvod by som poďakoval pánovi Sariusovi Volskému za jeho vynikajúci úvod do tejto rozpravy a za diskusiu ako takú. S veľkým záujmom sledujem túto diskusiu a vidím, že každý predkladá odôvodnené argumenty a máme aj veľa styčných bodov, hoci nie vždy je jednoduché dosiahnuť široký konsenzus, čo je ale jasné. Európske spoločenstvo pre energiu je absolútne potrebné. Musí vychádzať z princípu solidarity. Aj Polsko je medzi tými členskými štátmi, ktoré boli prvými, ktoré chceli vytvoriť e, spoločný systém e, e, energetickej bezpečnosti. To aj vychádza z našej geopolitickej situácie a z obmedzených zdrojov plynu a ropy. Táto energetická politika by mala byť našou prioritou aj v rámci vonkajšej politiky a zároveň e, musí vychádzať alebo vychádza z tých hrozieb, ktoré by e, vyseli nad Európou v tejto oblasti. Tri kľúčové body v tejto diskusie, nachádzame ich aj v názve našej pracovnej skupiny, to je energetická bezpečnosť, e, diverzifikácia, solidarita, vzájomná závislosť. Myslím si, že by sme e, nemali vyzvihovať niektorý z týchto prvkov ako najdôležitejší, pretože nemôžeme zabezpečiť absolútnu bezpečnosť, keď nedosiahneme ostatné prvky, pretože diverzifikácia neslúži k ničomu, keď e, tieto zdroje energie e, nedopravíme tam, kde sú potrebné. A keď hovoríme o solidarite, tak nie je možná, ak nebudeme mať e, dostačujúce dobré infraštruktúry, aj zásobníky energie a podobne. Tiež si myslím, že by sme mali vytvoriť nezávislé zdroje energií, zdroje, ktoré by nevychádzali alebo nezáviseli od nejakých politických hier. E, vzhľadom na to je len veľmi ťažké uvažovať o absolútne bezpečnej energetickej politike, ak sa tieto tri podmienky nesplnia. Ešte niekoľko slov k diverzifikácii zdrojov. Vychádzajúc z polskej situácie, mohli by sme hovoriť o viacerých faktoroch, predovšetkým o šetrení s energiou, mohli by sme hovoriť o kultúre spotreby energie, o kampaniách zvyšovania povedomia, aby sme dosiahli vyššiu energetickú účinnosť, v mojej krajine sa už prijali určité rozhodnutia, pokiaľ ide o výstavbu jadrových e, elektrární. Už sme aj vybrali e, miesto na výstavbu prvej jadrovej elektrárne a tá by sa mala spustiť v roku 2020. Takže sme sa vybrali aj cestou jadrovej energetiky. Otázka je, do akého bodu sa môžeme zhodnúť alebo dohodnúť na politickej vízii a na politickej voli, ktorú potrebujeme. Pán Sárius Volsky hovoril o potrebe mať túto víziu a túto politickú vôľu. A máme, Vary, takúto víziu? Ja mám pocit, že nie, že ešte stále ju nemáme. A druhá vec, aj keď by sme takúto víziu mali a aj keby bola, už v tých právnych textoch, tak nemáme tú politickú volu. Aj keby sme mali tie najlepšie právnické texty, ak táto politická vola neexistuje, tak všetky plány padnú. Ďalšia otázka. Ja úplne súhlasím eh, s tými, ktorí hovoria, že je ťažké zmieriť všetky rozdiely, veľmi rozdielne záujmy e, členských štátov. Samozrejme, niektoré tieto e, záujmy e, len veľmi ťažko skoordinovať, veľmi ťažko nájdeme aj toho najmenšieho menovateľa spoločného. A sú tam aj divergentné rozdiely a postoje. Keď hovoríme ale o solidarite, pretože chceme stále vychádzať zo solidarity, tak mám otázku na pána Sariusa Volského kto zaplatí za túto eh, solidaritu. Ďakujem za pozornosť. You, Ďakujem, pán Whitprat. Ďalším rečníkom je rečníčkou bude Madame Chaplisset z francúzského senátu. Je to pán z francúzského senátu, vážená pani predsedajúca, kolegovia, Energetika v európskej úrovni je skutočne komplikovaná a ľudia sú do nej plne eh, zapojení a závislí Takže na jednej strane je to politika, ktorá tu funguje, a na druhej strane sú to staré problémy s energiou. Keď hovoríme o bezpečnosti energetických dodávok, nedá sa to odpojiť od obnoviteľných zdrojov. Nedá sa oddeliť táto otázka od e efektivity v oblasti energetiky. A závisí to všetko aj od toho, či bude existovať jednotný európsky trh, jednotné európske rozvody, ktorými bude prúdiť zemný plyn a ropa. Myslím si, že riešenia sú v nedohľadne. Obnoviteľné zdroje nie sú synonymom pre bezpečnejšie dodávky energií. Solárna energia alebo nové typy batérií využívajú zvláštne chemické prvky, ktoré väčšinou sa nachádzajú v Číne, takže nie je veľmi jednoduché prepojenie medzi bezpečnejšími dodávkami a e, lepšími a efektívnejším využívaním energie. Vráťme sa teraz k solidarite. Všetci súhlasíme, že európska solidarita určite má svoju úlohu v tejto hre, najmä keď ide o krízu, najmä keď konkrétny členský štát je v núdzi. Samozrejme, že je možné potom presunúť paliva alebo elektrinu z jedného miesta Európy na druhé. A preto je nevyhnutné mať rozvodné siete, distribučné siete, do, ktorej, do ktorých by plynuli aj energie z obnoviteľných zdrojov, z alternatívnych zdrojov. Hovoríme o vytváraní elektrickej energie prostredníctvom ďalších zdrojov, či už vyrobených v iných členských štátov alebo vyrobených z iných zdrojov. Solidarity umožní každej krajine EÚ znížiť svoje vlastné investície do alternatívnych energií a jednoducho sa obrátiť na suseda, ak vznikne problém. Myslím si, že toto treba vziať do úvahy, keď počúvame kolegov, ktorí hovoria o jadrovej elektrine. Právna úprava, ktorá sa týka dodávok plynu a o ktorej práve sa hovorí v Európskom parlamente, súvisí s tým, o čom sa hovorí ako o e, správe hospodárskych vecí. Podľa mňa rovnako by sme mali hovoriť aj o správe energetických záležitostí. Konvergencia energetických mixov v jednotlivých štátoch EÚ je ďalšia vec, treba ju obozretne posúdiť, pretože každý štát je vo svojej vlastnej geografickej, geopolitickej situácii každý štát má vlastný systém a tieto štáty by mali si zostaviť sami svoj energetický mix a jednotlivé energetické mixy by mohli sa odlišovať, pretože to by im dalo možnosť napojiť sa na iné krajiny v oblasti veternej energie a na iné krajiny v oblasti jadrovej elektriny, ktoré napríklad vyrobili prebytok elektrickej energie. Na o takýto obraz by sme sa mali snažiť, snažiť, aby bol realitou o 15 rokov, ale mali by sme začať už dnes. Mali by sme zvýšiť alebo posunúť spoluprácu na vyššiu úroveň. A čo sa týka Lisabonskej zmluvy, je to veľmi dobré riešenie, ktoré len prispieva k súčasnému stavu veci priaznivo. Ďakujem za slovo. Pán Afif Demekiran z Turecka sa prihlásil o slovo ako ďalší rečník. Thank you very much. Ďakujem pekne, pani spolupredsedajúca. Som veľmi rád, že som mohol mať šancu byť v Európskom parlamente. Túto šancu mi poskytol španielský parlament. Som predsedom turecko-španielského výboru pre priateľstvo a priaznivo sa snažíme ovplyvňovať toto priateľstvo a som rád, že môžem byť medzi vami. Energetika je niečím, o čom sa hovorí nielen v Európe, ale keď hovoríme o bezpečnosti dodávok energií, treba zahrnúť celý svet. V roku 2030 by sme mali o 40 zvýšiť dopyt po energii, spotrebu energie. Turecko ako štát do 15 rokov od dnešného dňa mieni zdvojnásobiť svoju spotrebu Európske krajiny vo svojej koncepcii zabezpečenia dodávok energie by mali spolupracovať s Tureckom, pretože to tiež má svoju koncepciu zabezpečenia energetických dodávok. Turecko bolo prizvané na toto stretnutie ako krajina, ktorá by si želala kandidovať, je kandidátom a želala by si byť členom EÚ. Dovolte mi preto z tejto pozície povedať, že hoci právne nariadenia v oblasti energetiky v Turecku sú plne v súlade s energetickou aky Európskej únie? Ale nemáme žiadny porovnávací parameter a kapitola e, energetiky nebola zatiaľ otvorená pri vyjednávaní, ale musíme otvoriť aj kapitolu o energetike, aby sme mohli začať s podrobnými diskusiami v rámci vyjednávania. Keď hovoríme o bezpečnosti energii v Európe, nemôžeme Turecko obísť. Turecko je umiestnené geograficky tak, že 72 svetového, svetových zásob zemného plynu a ropy sú v susedných krajinách Turecka, najmä v, na Strednom východe, na Kaukaze a v Strednej Ázii. Aby sme teda dosiahli diverzifikovanosť energetických dodávok do Európy, mali by sme okrem Ruska, Norska a Nigeru mať ďalšie možnosti a plynovody, ak pôjdu cez Turecko, a dokonca sa už začali stavať, spomenuli tu ľudia niekoľkokrát Nabuko, Hovorilo sa u, o medzivládnej dohode, dohode, ktorá sa už podpísala, i keď niektorí ľudia hovoria, že Nabuko nebude mať čo prepravovať, nebude mať dosť plynu, ale v roku 2013 by sme mali začať s 8 miliardami metrov kubických a potom sa to bude zvyšovať do 31 miliónov kubických, metr, kubických metrov Stačí to na splnenie požiadavok Európy? Nie, pretože je tu vyše 200 tisíc kubických metrov plynu, ktoré je treba navyše v Európe. A Nabuko je len jedným z, jednou z ciest dodávok Taliansko, Turecko, Grécko sú prepojení tieto krajiny sú prepojené a dodávame už do Grécka a plyn z Talianska ide ďalej do ďalších európskych krajín. Preto by sme mali vziať do úvahy, áno, Turecko bude, malo by byť čo najskôr plným členom EÚ. Aby to bolo možné, musíme najprv otvoriť kapitolu o energetike. Už končím. Bezpečnosť energetických dodávok súvisí s prepojením elektrických sietí. To sa už niekde stalo. A počas tohto roka by všetky mali byť prevádzkovať, prevádzky schopné. A bolo by možné z Turecka do Európy a z Európy do Turecka tieto dodávky realizovať. Čo sa týka obnoviteľných zdrojov do roku 2020, do roku 2018 by Európa mala 20 energetických dodávok realizovať z obnoviteľných zdrojov, 20 o 20 znížiť CO2, ale v Turecku obnoviteľné zdroje sa zvýšia na 30 v roku 2000, v porovnaní s rokom 2003. Zelená energetika bude na ponuke Turecka. Európa si bude viac tejto energie zelenej kúpiť od Turecka a jadro bude tiež jedným zo zdrojov energie, hoci s tým mnohí nesúhlasia. Bude to tak v Európe i vo svete. A Turecko začína už o týchto veciach diskutovať a do 12 rokoch bude prvá jadrová elektrárna spustená do prevádzky. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem, pán Demerkýran. Teším sa na to, že o Turecku budeme počuť stále viac. Ďalším rečníkom je pán Boris Pedesky zo Slovenska. Slovensko je štát, ktorý bol najviac postihnutý plynovou krízou na začiatku roku 2009 a bol blízko k tzv. blackoutu. A preto pre nás sú otázky bezpečnosti dodávok a ich diverzifikácie veľmi dôležité. A chcem povedať, že to bola práve solidarita, ktorá nám pomohla v tomto období prekonať problémy a nebyť e, toho, že či už Česká republika, nakoniec aj e, Nemecko, Francúzsko dovolili čerpanie E, spätné čerpanie plynu by sme bývali mali veľmi vážne a dodnes nakoniec sa tieto, tento výpadok energetický vážne prejavuje aj v ekonomike a veci ktoré spojené s týmto výpadkom nie sú dodnes dotiahnuté do konca. Chcem ešte ďalšiu vec tak v nadväznosti na tú otázku, ktorá tu bola diskutovaná, či si majú štáty zabezpečovať dodávky energii bilaterárne alebo cez Európsku úniu, chcem povedať, že je to skutočne vážny problém, lebo zase sa dostanem u toho plynu trošku, že myslím si, že všetci Nord Stream, Nabucco, South Stream, všetky plánované e, plynovody, aj keď samozrejme sú tam aj určité vládne rokovania, ale v podstate sú to konzorcia súkromných firiem, a je otázka taká moja, že teda či má v tomto prípade šance Európska únia akýmkoľvek spôsobom vstúpiť do týchto rokovaní, prípadne a zabezpečovať teda objemy prepravné a tak ďalej a samozrejme pritom musím spomenúť takú paradoxnú situáciu že budovanie týchto sietí vlastne znižuje kapacitu nášho plynovodu ktorý ide cez ukrajinu ktorý je sto miliónov kubimetrov kubických upozorňujem na to že to je pomerne veľká kapacita využívaná tak na ninety a samozrejme toto pre nás môže mať by som povedal z hľadiska našich hospodárskych záujmov e, negatívny vplyv No, ja chcem ešte povedať jednu vec, že energetická bezpečnosť, samozrejme to nie sú len dodávky plynu, je to aj otázka zásobovania elektrickou energiou. E, tie predpovede, ktoré sú na budúce obdobie rastu spotreby elektrickej energie, sú tak výrazné. Tiež sa hovorí o 20 a tak ďalej, tak ako hovoríme o tých úsporách, tak sa aj tu hovorí o 20 A myslím si, že vzhľadom aj na určité emisné obmedzenia, ktoré sú z hľadiska iných zdrojov. Nie, náš názor je taký a teda aj v tom smere e, sa nejakým spôsobom e, plánuje u nás zvyšovanie spotreby, teda výroby elektrickej energie jadrovou, jadrovou energetikou, pretože si myslíme, že je to jediné možné riešenie e, zabezpečenia týchto prudko rastúcej spotreby elektrickej energie a na záver ešte jednu takú poznámku, ktorá mi možná trošku chýba v tých niektorých otázkach bezpečnosti, trošku už tu spomenul pán z Turecka, a to je otázka, že tak spomeniem to známe heslo, že najlacnejšia a najdostupnejšia energia je tá, ktorá sa nespotrebuje. A preto si myslím, že aj otázkam z úspor energií a nejakej jednotnej koncepcie v tomto by sme mali venovať mimoriadnu pozornosť, pretože zase samozrejme, že v Európskej únii sú e, dosť rozdiely, medzi jednotlivými štátmi, ale ešte viem, že napríklad e, v prípade našej republiky ešte pred dvomi rokmi sme e, boli o forty väčšiu sme mali energetickú náročnosť na jednotku hrubého domáceho produktu ako povedzme vyspelé štáty Európskej únie. A myslím si, že nie sme jediní, Takže toto je veľká výzva, by som povedal, na jednej strane pre tie vyspelé štáty z hľadiska nejakej kooperácie, ale myslím aj na, z hľadiska e, budúcej koncepcie, z hľadiska energetickej bezpečnosti. Ďakujem veľmi pekne. You, uh, last... Ďakujem pekne. A posledným rečníkom je pán Andrzej Gruzev za Európsky parlament. A ak sa nikto ďalší nehlasil slovo dnes večer, sú tu ešte ďalšie požiadavky o slovo. Poprosím vás, aby ste vyplnili príslušný formulár v takom prípade. Takže pán Grúzev, ako ďalší, nech sa páči. Ďakujem, bardzo, pani przewodnicząca. A chcem przede podziękować za podkreślenie. Ďakujem pekne, pani predsednička. Dovolte mi, aby som sa na úvod samozrejme poďakoval pánovi Sariušovi Volskému za to, že poukázal na to, že Európsky parlament sa problematikou zabezpečenia dodávok energie zaoberal už roky. Správa z roku 2007 bola veľmi dôležitým inputom tak sa nám podarilo presvedčiť e, radu, aby v zmluve, e, v Lisabonskej zmluve bola mm, referencia aj na spoluprácu v oblasti energie, aby tam bol odkaz na energetickú oblasť. Zabezpečenie dodávok energie je geopolitická otázka. Všetci dodávateľia, zdá sa, využívajú, európsku, využívajú túto otázku alebo energiu ako určitú zbráň a Európska únia a jej spojenci by nemali e, len pasívne sledovať a v prípade potreby defenzívne reagovať. My musíme byť ofenzívni, zabezpečiť si dodávky energie, bezpečné zdroje, bezpečné transportné trasy a náležitý samozrejme mix energie Samozrejme, so zachovaním národných špecifik. Takže moja otázka na pána Sariuša Volského je nasledovná. Akú úlohu, prosím, by mali zohrávať naši susedia, pokiaľ ide o zabezpečenie dodávok energie do Európskej únie? Sú samozrejme naši susedia na východ hraníc Európskej únie. Sú to členovia východného partnerstva, členovia susedskej politiky, pretože momentálne eh, hľadíme dovnútra, hľadáme riešenie u členských štátov Európskej únie, ale máme veľmi dôležitých partnerov mimo územia EÚ, ktorí sú kľúčoví, pokiaľ ide o zabezpečenie dodávok a distribúcie energie sú kľúčoví, pokiaľ ide o zabezpečenie stability na trhu s energiou. To je moja prvá otázka. Teraz tá druhá. Áno, samozrejme sa sústreďujeme na tradičné zdroje, energie, Blízky východ, Kaspické more, Severná Afrika, ale momentálne sa objavujú aj možné nové zdroje energie. Nové zdroje energie, e, objavili sa teda dosť e, značné zásoby surovín. Napríklad arktický región. Aký je náš názor na tento región ako potenciálneho dodávateľa energie do Európy? kto tam má vlastne jurisdikciu. Toto je otázka, ktorá je alfou a omegou, e, ktorú je potrebné vyriešiť predtým, než budeme mať prístup k týmto zdrojom. A toto je otázka, ktorá sa rieši medzi Ruskom a Norskom. Dnes sme si vypočuli, že v Európskej únie vládne taká určitá únava z rozširovania, z nových zmluv, teda že chuť pustiť sa do vypracovania novej zmluvy nie je veľká. No a v tomto kontexte mám ďalšiu otázku na pána správodajcu. Ako môžeme prekonať takúto únavu, takúto apatiu? Ako môžeme my urobiť niečo v oblasti energie, dnes, dnes odborníci povedali, že je tu takáto únava, ale naše politiky nefungujú tak, ako by sme chceli, takže ich musíme nejakým spôsobom postaviť na nohy. Ďakujem. Thank you, Mr. Ďakujem pekne. Pani Vikaris z Talianského parlamentu ako ďalšia, nech sa páči. Sì. Io sono già intervenuta, però Ďakujem, už som sa prihlásila e, o slovo pred chvíľou. A teraz sa hlásim o slovo po druhýkrát, pretože je to veľmi zaujímavá diskusia a, a rada by som uviedla niekoľko vecí, ktoré som vo svojom prvom vstupe neuviedla. Ďakujem vám za toto stretnutie mm, za dne, za, za, a zajtra je to naozaj e, veľmi e, pekné organizovať takéto stretnutie. Myslím, takéto stretnutia. Myslím si, že toto je jedno z najdôležitejších a dúfam, že budú nasledovať ďalšie. Čo sa týka Talianska, vzhľadom na to, čo spomínali už aj naši predrečníci. Myslím si, že e, e, najviac môžem súhlasiť so e, stanoviskami Francúzska a Poľska Spolupráca je, e, zdá sa to, najúčelnejšie, to najpragmatickejšie, e, čo v súčasnosti môžeme robiť. Nie preto, že ten jednotný akt alebo jednotná zmluva e, momentálne nie sú možné. Skôr pretože by sme to mohli považovať za akúsi záverečnú fázu procesu, za niečo, k čomu dôjde e, po tej veľkej solidarite a spolupráci v otázkach bezpečnosti e, dodávok energií. To nie je e, nič svojvoľné. Dovolte mi povedať, že si myslím, že v Európe by mala platiť zásada, aby rozhodnutia prišli smerom e, od spodu. To znamená, rozhodnúť by mali členské štáty. 2050 e, e, to je cieľový rok pre takmer všetky štáty, aby zabezpečili prechod na iné zdroje energie, pretože fosílne paliva sa e, minú. A nadchádzajúce roky sú rokmi, kedy sa musíme postarať o prechod e, existujúce zdroje e, musia byť diverzifikované, optimálne využívané. Atomová energia je rozhodnutím talianského ľudu, nielen talianskej vlády. To tu chcem e, zdôrazniť. Je to najdôležitejší zdroj energie. Chcem pripomenúť, že pred niekoľkými mesiacmi aj americký prezident Barack Obama predstavil veľký projekt e, reaktory štvrtej generácie tento projekt bude realizovaný v Spojených štátoch amerických. Taliansko eh, patrí do G8 a je jedinou krajinou z G8, ktoré, ktorá eh, nevyrábala doteraz mm, energiu z eh, jadrovej energie. Samozrejme, túto opciu musíme, túto možnosť musíme do budúcnosti zvážiť. smerom e, do Francúzska, teda v blízkosti francúzských hraníc, by bolo možné aj u nás vyrábať atomovú energiu. Mám ešte jednu otázku na pána spravodajcu. Spomínala sa tu nová smernica o, o dodávkach plynu. Rada by som sa dozvedela, e, či e, chcete navyšiť, teda ešte pracovať ďalej na tejto e, smernici a zapracovať do nej nové veci. Plánujú sa, plánuje sa e, infraštruktúra primeraná, plánuje sa primerané prepojenie medzi jednotlivými členskými štátmi, aby sa dnešné úsilie využilo na dosiahnutie e, požadovanej miery bezpečnosti dodávok. Ďakujem pani Víkari. Ešte dám, ešte než dám slovo Ďalšiemu rečníkovi odovzdám mikrofón pánovi Svobodovi, ktorý sa s nami chce rozlúčiť, musí opustiť Brusel. Ďakujem pekne, pani predsednička, naozaj budem veľmi stručný. Mám len také tri poznámočky. Diskusia je mimoriadne zaujímavá. Ja som predsedal viacerým takýmto diskusiám a táto je naozaj mimoriadne zaujímavá. Súhlasím K diverzifikácii chcem povedať následovné. Áno, samozrejme, že diverzifikovať sa dá rôznymi spôsobmi. Keď hovoríme o plynovodoch, prosím, nezabúdajme na to, že najlepšia diverzifikácia je diverzifikácia trás, ale aj zdrojov. Hovorilo sa o trasách a myslím, že kolega zo Slovenska povedal, že možno niekde existuje nejaká trasa, a keď sa postaví nová trasa, tak sa tá prvá nebude v plnej miere využívať a týmto sa možno zniží aj zabezpečenie dodávok. Takže Európsky parlament nehovorí len o nových trasách, ale aj o nových zdrojoch. Je to možno mimoriadne komplikované, ale aj kolega z Turecka veľmi jasne povedal, že je to postupný proces, krok za krokom. Toho e, odrazom je aj Nabuko. Ďalšia vec, zmluva. Pripravovať už teraz novú zmluvu, ktorá bude mať tú Lisabonsku, to podľa mňa nie je veľmi šťastné rozhodnutie. Viem, že tu sa hovorí o zmluvách, ktoré by nemenili Lisabonskú zmluvu, len by ju nejakým spôsobom doplňali, že by to bola nejaká taká doplnková, doplňujúca zmluva pre tých, ktorí to budú chcieť. V opačnom prípade skončíme v slepej uličke. Takže toto by podľa mňa bola tá cesta, ktorou sa vydať. A ešte tá posledná otázka. Nechcem nejako eh, odberať eh, z toho košička pre eh, správodajcu, ale pokiaľ ide o tie rokovania o dodávkach plynu. My by sme boli radi, keby sa posilnilo prepojenie, zásobníky, e, otočenie e, toku, spätný chod a všetky krajiny by to mali robiť. To nie je rozhodnutie áno alebo nie. Ak komisia, ak Európske spoločenstvo je toho názoru, že takéto investície sú potrebné, každý by mal mať takúto povinnosť. V rámci Európskeho plánu obnovy, to je spolurozhodovanie medzi Európskym parlamentom a radou a podľa tohto rozhodovania, e, podľa týchto rozhodnutí už mnohé investície e, začali. Toto nie je len nejaké e, zbožné želanie, to sú naozaj už programy, ktoré sú naplánované do troch rokov. Všetky členské štáty musia zabezpečiť kompletné dodávky energie ak jeden z hlavných elementov výpadne toto je to pravidlo n-1, ktoré vlastne už je zakomponované, pokiaľ ide o dodávky plynu. Toto nie je len nejaká teória, to nie sú len nejaké slova, toto sa naozaj aj pretaví do legislatívy, dúfajme už e, v júni tohto roka. To sú tie tri komentáre, ktoré som ja chcela ešte povedať. Ďakujem veľmi pekne v mene Európskeho parlamentu. Prepašte, že musím odísť, ale nechám vás tu s touto šarmantnou spolupredsedničkou. Je tu aj pán Sariuš Volský, spravodajca a oni budú reagovať na vaše ďalšie poznámky a podmeny. Ďakujem pekne, pán Svoboda, hovorí pani predsednička. Ja sa pokúsim robiť všetko, čo bude v mojich silách, no ale neviem, či sa s vami môžem porovnávať. A teraz dávam slovo pani Tereze Riere, poslankyni Európskeho parlamentu. Nech sa páči. Gracias, bueno. Ďakujem pekne, pani predsednička. Úplne súhlasím so zhrnutím z úst pána Svobodu. Rada by som sa venovala ďalšej otázke. Táto veľmi zaujímavá diskusia, ktorá tu prebieha, by nám nemala zabrániť eh, v tom, aby sme si nepripomenuli ešte jednu veľmi dôležitú vec. A síce, že v Európe, mm, kde hovoríme o energetickej politike, túto energetickú politiku musíme koncipovať súbežne s politikou environmentálnou. V tejto dobe sú tu len dva hlavné zdroje energie, jadrová energia a fosílne palivá. Fosílne palivá sú vyčerpateľným zdrojom energie, je to energia, ktorá produkuje veľké emisie CO2. Jadrová energia tá má opäť iný problém. Je to problematika spracovania jadrového odpadu a jeho ukladania a samozrejme ďalšie aspekty. Môžeme teda povedať, že hlavné zdroje energie sú spojené s určitými problémami a obmedzeniami. Potom tu máme dočinenia tiež s otázkou ukladania, e, zachytávania skleníkových plynov, najmä CO2. Hovoríme tiež o čistých technológiách. Snažíme sa e, v e, výskume pokračovať e, v otázkach spracovania odpadu. Samozrejme, že sa venujeme vo veľkej miere tým čistým zdrojom energie. Chcela by som zdôrazniť väzbu medzi energetickou politikou a výskumom pretože veda nás učí, že je možné nájsť riešenia niekedy aj v úplne nečakaných oblastiach. E, diverzifikácia je určite veľmi dôležitou cestou, ako dosiahnuť energetický mix, ktorý nám zabezpečí bezpečné dodávky energií za rozumnú cenu. Aký môže byť teda náš návrh? Ako už povedali moji predrečníci, Európska únia pracuje už dlhšiu dobu na otázkach bezpečných dodávok energií. V 2007 až 2009 sme mali k dispozícii prvý plán, vtedy sa aj Európsky parlament venoval týmto otázkam, veľké legislatívne úsilie bolo vynaložené a vtedy sme položili základy pre bezpečné dodávky energií počnúc s otázkami výroby až po spotrebu energie. A tu sa objavujú určité línie, určité smery, ktoré musíme zohľadniť. Napríklad otázka prepojenia sieti, otázka um, dosiahnutia energetickej účinnosti a tiež otázka využívania obnoviteľných zdrojov energií. Už bolo v ostatných rokoch e, vykonané toho veľa a môj návrh sa opiera o všetky tieto skúsenosti, pretože si myslím, že to je ten najsprávnejší smer. Ďakujem. Teraz pani Magrita Mastonauro z Talianska. Ďakujem, pani predsednička. E, chcela by som uviesť Niekoľko pripomienok k diskusii. Už počas plenárky sa tu objavili mm, rôzne názory, rôzne prístupy. Jeden z aspektov, ktorý tu jasne vyplynul z diskusie, je, že sme si všetci vedomi toho, že potrebujeme spoločnú energetickú politiku. Avšak existujú um, názorové rozdiely, čo sa týka cieľov a priorít jednotlivých krajín a tiež názorové rozdiely v otázke energetického mixu. Z, od niektorých členských štátov uh, sme uh, teda zachytili aj určité egoistické črty, pokiaľ ide o, o dodávky energií. Avšak myslím si, že všetci e, súhlasíme s tým, že nechceme pracovať na e, novej zmluve o dodávkach energií. Povedal to takto aj pán Svoboda. Myslím si, že e, nepotrebujeme až toľko pravidiel pre spoluprácu. Čo potrebujeme, musíme prakticky postupovať tak aby jednotlivé krajiny e, zistili, že spolupracovať navzájom prináša so sebou e, výhody. Myslím si, že toto veľmi pomôže. Bolo to e, povedané aj vo všeobecnej diskusii. Je dôležité posilniť investície do infraštruktúry, vytvoriť stimuly pre úspory energií. A potom je tu ešte veľmi zaujímavá myšlienka, mm, eh, spoločného regulátora. Myslím si, eh, že eh, tu nehrozí, že sa vzdáte svojej suverenity. Myslím si, že sa tu črtajú jasné šance, ktoré by sme mali využiť Veľmi pekne ďakujem. Posledný rečník bude pán Ivan Nikolajev Ivanov z, Bulgar- z Bulharska. Ďakujem, pani predsedníčka. Chcel by som nadviazať na to, čo povedal kolega zo Slovenska. Je to jedna z krajín, ktorá bola najviac postihnutá, okrem Slovenska, touto krizou. Je tu taká krajina a to bola moja krajina, Bulharsko. Mohli by sme povedať, že žiadna iná krajina nemá silnejší záujem o vytvorenie Európskej energetickej komunity, než je Bulharsko. Myšlienky, ktoré sme si tu vypočuli, o Európskej energetickej komunite a jedinom právnom rámci sú pozbudzujúce pre všetky členské štáty aj pre kandidujúce krajiny. Rád by som tu vzniesol tri pripomienky, podľa mňa veľmi dôležité. Nepochybne bezpečnosť energetických dodávok v Európskej únii treba zabezpečiť prepojeniami jednotlivých systémov, vytvorením týchto prepojení sa umožní, aby každý členský štát EÚ mal rezervu na, v každom energetickom médiu. To je veľmi dôležité napríklad pri médiu plynu. Ďalšia pripomienka, a dotkli sa tejto témy aj predrečníci, je to o potrebe zlepšenia energetickej efektívnosti a to o podstatnom zlepšení. Hovorím to preto, že členovia bývalého Varšavského paktu, to znamená krajiny Strednej a Južnej Európy a Východnej Európy, majú hospodárstvo v podobnom stave a to veľmi energeticky e, závislé a náročné na energiu. Preto je pre nich bezpečnosť dodávok. Ak sa spotreba energie zníži, a vzniká potreba nájsť ďalšie energetické zdroje. A moja posledná pripomienka súvisí s budúcnosťou jadra. Nepochybne, že nukleárna energia je dôležitou súčasťou európskej energetiky v 21. storočí. Zároveň spôsobuje tri problémy, pretože keď budujeme viac jadrových elektrární, to nemusí znamenať lepšiu bezpečnosť, vyššiu bezpečnosť dodávok. My v Bulharsku sa spoliehame pri väčšine energetických dodávok na jednu jedinú krajinu. Takže keby sme postavili druhý jadrový reaktor, druhú jadrovú elektráreň, ktorá by, sa, ktorá by vychádzala z tej istej technológie, z tej istej krajiny, tým by sa vôbec nezvyšila bezpečnosť energetických dodávok, ani bezpečnosť energetických dodávok pre susediace krajiny. Ďalšia pripomienka. Urán je fosílny zdroj, je rovnako vyčerpateľný ako uhlie alebo ropa, takže jadrová energetika sa nedá považovať za nejakú sľubnú cestu. A napokon čelíme otázke, čo robí každá krajina s vyhoretým jadrovým palivom. Každá krajina, ktorá má jadrovú elektráreň. A krajiny, ktoré si budujú nové jadrové elektrárne, sú pripravené na to, že budú skladovať vyhorené jadrové palivo na svojom území? Čo budúcnosť ich detí a ďalších generácií. Ale ak vyvážate jadrový odpad do tretích krajín, vytvára sa tu podobná závislosť ako vtedy, keď sa spoliehate na ropu ako zdroj energie. Keď exportujete odpad, môže vám ten, kam export exportujete, zakázať dodávať. Ďalším rečníkom je pán Sean Bize. Ja navrhujem, že po pánovi Bize by sme dali slovo nášmu spravodajcovi, pretože tu bolo vznesených mnoho otázok a myslím si, že by bol rád, keby mal šancu na ne zodpovedať. Takže nech sa páči Gert Full z Európskeho sociálno-hospodárneho výboru a úplne posledným rečníkom bude pani Jean Bize. Súhlasíme s tým? Nech sa páči pán Gert Wolf. Áno, pani predsednička, odtiaľto sa hlásim ako zástupca Ekosoku som chcel prispieť k vašej diskusii, aj čo sa týka jednotlivých stanovisk, ktoré tu odzneli. Keď hovoríme o náhrade doterajších fosílnych nosičov energie o, z časti obnoviteľných a z časti o atómových nosičov. Sú to prostriedky na výrobu energie z väčšej časti. V Európe e, však E, ten najväčšie problémy nesúvisia so sektorom elektriny, aj keď je veľmi dôležitý, ale s inými e, ako chémia, e, baníctvo, vykurovanie, doprava a tak ďalej. A preto som chcel pri tejto rozprave o, o rope a plyne e, dodať, že musíme hovoriť aj o uhli, pričom je e, uhlie spojené s relatívne najvyššími e, emisiami CO2. Už tu dnes bola spomínaná technika CCS, technika uskladňovania a sekvestrácie. Otázka e, však znie, či máme primerané možnosti uskladňovania. Je to zatiaľ sporné. Nachádzame sa v istej dileme. Technológia e, e, CCS si vyžaduje ďalšiu energiu. Skutočne vo veľkom rozsahu aplikovali, potom by e, tento drahý zdroj uhlie bol spotrebovaný skôr, ako keby sme CCS neaplikovali e, preto e, hovorím áno, je potrebné pracovať na ďalšom vývoji tejto techniky, ak by naozaj sa ukázalo, že najväčšou hrozbou je klíma, čo ale terajšia zima e, neukázala. Potom by sme mali aplikovať technológiu CCS. Ak by však sa klimatické e, prognózy nepotvrdili, potom by určite bolo lepšie využívať uhlie bez CCS avšak e, mali by sme vyšší stupeň účinnosti v rámci využívania, teda na ktorom sa pracuje. Toľko som chcel e, povedať, aby som teda obrátil vašu pozornosť ešte na uhlie e, ako fosílny zdroj energií. Ďakujem, pán Wolf. A ako posledný vystupí pán Biza. Nech sa páči. Máte slovo. Ďakujem pekne, pani predsednička. Hlásim sa o slovo ešte raz, pretože chcem zdôrazniť jednu vec a to naliehavosť reagovať na návrh, ktorý predložili pán Buzek a Jacques Delors Toto je politická fáza, ktorá je relatívne dlhá. Momentálne sa spametávame z finančnej a hospodárskej krízy, um, najťažšej po 20. rokoch minulého storočia. Myslím, že už uh, vidíme to svetlo na konci tunela. V Európskom parlamente sa hovorilo o stratégii na 2020 a tu konštatujem taký určitý anachronizmus. Európske spoločenstvo pre energiu by sa malo uplatňovať čo možno najskôr. Začnime možno tými krajinami, ktoré momentálne vykazujú najväčšiu mieru ochoty formou um, posilnenej spolupráce. Ďalšie krajiny sa potom môžu pokojne pridať. Takýto postup by podľa môjho názoru bol najoptimálnejší istotne by sa prejavil e, pozitívne na cenu energie na trhu. Takže naozaj je potrebné, aby sme prijali rozhodnutie v tomto zmysle. Ďakujem pekne, pán Bíze, hovorí pani predsednička. No a záverečné slovo samozrejme budeme mať e, Jacek Sariuš Volský, náš spravodajca. Ďakujem pekne, pani predsednička. Mnoho tém tu bolo načrtnutých. nebudem mať možnosť zareagovať na všetko, takže uplatním taký selektívny prístup. Poprvé otázka účastníka z Litvy zdôraznil dôležitosť vnútorného trhu. Áno, v rozpráve sa viackrát hovorilo o jednotnom trhu, to je pracovná skupina 2. V niektorých sa hovorilo o životnom prostredí, to je pracovná skupina 3. Samozrejme, že jednotný trh je veľmi dôležitý pre energiu, aj z hľadiska bezpečnosti. Je to súčasť e, celkovej konštrukcie jednotného trhu. Ja zareagujem vlastne otázkou. Dá sa vytvoriť jednotný trh bez jednotnej bezpečnosti? Môžeme liberalizovať, mať transparentný voľný pohyb, pohyb energie, ak v jednotlivých krajinách sú rôzne úrovne bezpečnosti, pokiaľ ide o dodávky energie. Naozaj tieto otázky spolu mimoriadne úzko súvisia. Lord Roper k jeho vyjadreniu trošku ma prekvapilo. Británia nechcela veľmi hovoriť o zabezpečení dodávok a teraz keď sa vyčerpávajú zdroje ropy a plynu v Severnom mori, tak už je trošku ochotnejšia o tejto téme podiskutovať. Charles, iste si pamätáte, aké zložité bolo presvedčiť našich britských koleg politiku. A áno, včera ste mali veľa ropy a veľa plynu, zatrebujete mať málo je tu viac takých krajín, ktoré teraz majú veľa a zajtra budú mať málo. Čiže mení sa tá situácia. Bude sa meniť. Vychádzajú skúsenosti by sme mali chápať, že potrebujeme nie individualizmus, ale spoločný prístup. Žiaden egoizmus. A ja ho tiež musím to slovo použiť. Na jednej strane solidarita, na druhej strane egoizmus. Waldroper, k vašim otázkam. Pýtali ste sa, čo pripravuje komisia. Áno, je tu nejaká stratégia, ale problémom je to, že tu chýba politická bola na jej implementáciu. Aj to nariadenie o plyne, o ktorom tu neustále opakovane hovoríme, ide o článok 194, jeho pretávanie do praxe. Ten prvý návrh, ktorý sme mali na stole, bol relatívne cižiadostivý. Komisia sa potom pozhovarala s členskými štátmi a prišla s niečím oveľa menej cižiadostivým, s menšími ambíciami. A po ďalšej diskusii s radou to bolo ešte menej ambiciozne. My sme sa chceli zvyšiť tú úroveň ambícií, tak toto vyzerá. My naozaj e, nám hrozí, že niečo, čo pripraví parlament, niečo veľmi ambiciozne, že cesta tohto dokumentu sa skončí, pretože rada je menej entuziastická, menej ambiciozná. Takže dlhodobá stratégia ako koncept, áno, ale či prežije, obávam sa, že nie, ak nevytvoríme dostatok politickej vôle. E, tie zásoby na 90 dní, to bola ďalšia vaša otázka bezpečnosť versus udržateľnosť. Na to by sme potrebovali asi ešte ďalšie dve hodiny. A teraz môj drahý priateľ, ktorý nie je v sále, tak budem pokračovať po anglicky. On položil otázku týkajúcu sa Ruska. My zo strednej a východnej Európy neustále opakujeme, odkiaľ tá hrozba prichádza, takže je pekné, že to isté povedal teraz aj hlas z Paríža. Čo sa stalo v Ukrajine? Čo sa deje v Bielorusku? Pozrime sa na to. Energia sa využíva ako politická zbraň, veď to je evidentné. Predlženie napríklad základne v Sevastopole vydieranie proti Lukašenkovi. Takže áno, je tu veľmi úzke prepojenie. Pán Lekie, to bola jeho otázka, to je moja reakcia na ňu. Ja si tiež myslím, že jadrová energia je budúcnosť, s tým s ním súhlasím. Niektoré členské štáty sú proti. Nemci sú proti, ale radi nakúpia od vás energiu vyrobenú z jadrových zdrojov. Takže kde tá etika, kde tá morálka končí, tá zelená morálka, sami nevyrobia, ale pokojne nakúpia. Takže máme tu rôzne energetické mixy. Le bouquet energetique, to bolo to slovo, ktoré ste vy použili. Áno, jednotlivé štáty majú odlišné energetické mixy. A to je v poriadku. A teraz sa vraciam k pánovi Lekierovi, súhlasím s ním. V tom, že ten model šengenského typu na spolupráce, že to by bolo to správne riešenie. Mám však jednu obavičku, obavu, že tu budeme mať koalíciu slabých, teda tí, ktorí nemajú plyn, tak tí sa budú chcieť spájať a spolupracovať, ale samozrejme, že tam tá váha takéto skupinky krajín nebude taká vysoká. Áno, krajiny, ktoré nechcú solidaritu, to sú tie, ktoré väčšinou majú zásoby. Sú to krajiny, ktoré buď e, boli šťastné, e, boli obdarené prírodou, alebo e, vďaka politikám, napríklad generála de Gaulle, e, investovali do jadrovej energie. Toto je naozaj dar z neba pre túto krajinu. Alebo potom sú tu krajiny, ktoré nechcú solidaritu, lebo je nemajú viacero ropovodov alebo plynovodov. Let's... Sú to ako keby kontinenty samé o sebe, ak môžeme použiť tento výraz. Takže tieto všetky dobré myšlienky sú na stole ale keď nemáme potenciálnych dodávateľov solidarity a len tých, ktorí potrebujú solidaritu, neviem, či sa s takýmto niečím dá prežiť. Všetky hlasy, ktoré tu zazneli, medzi nimi by som rád rozlíšil tému dlhodobej bezpečnosti dodávok, ktorá súvisí s obnoviteľnými zdrojmi a tak ďalej, a inou bezpečnosťou, ktorá súvisí skôr so stratégiou na nasledujúcich 20 rokov. Je to krátkodobá stratégia bezpečnostných dodávok. Keď sa zatvorí kohútik na plyne, na plynovom potrubí, teraz hovorím k bulharskému alebo slovenskému poslancovi, čo potom nemocnice, mesta, verejná doprava, továrne, v týchto mestách. Je to hrozba, ktorá je porovnateľná so, s vojnou, so situáciou, keby vás bombardovali. Je možné paralizovať celú krajinu, keď použijete takúto zbraň, zatvorenie kohutíka s plynom. Zadefinoval by som to iba krátkodobo. A krátkodobo môžeme hovoriť jedine o zemnom plyne a o rope, a skôr o rope, ako zemnom plyne, ktorá sa dá, ropa sa dá kúpiť na trhu v Rotterdame, a tam výkyvy ceny e, sledujú to, aké bezpečné sú dodávky v každom jednotlivom dni. Súhlasím s tým, že sú to geopolitické dôsledky, e, pretože obávame sa, že strácame svojich východných susedov, pretože používame takýto nástroj. A ak niekto bol veľmi múdry a narysoval e, čiaru, ktorá spája cenu a demokraciu a čím viac peniazy platíte, tým ste demokratickejší. Neviem, či to nie je naopak, ale určite je to nástroj, geopolitický nástroj. V tomto kontexte treba spomenúť aj súčasnú hospodárskú krízu. Jeden z predračníkov sa zmienil, že kríza už je za nami. Ja by som to nepovedal. Podľa mňa sme v druhej vlne krízy. Niektorí ekonomi hovoria, že ešte príde tretia vlna. Ešte stále sme po uši v problémoch. Nebudeme schopní rásť a mať nové pracovné miesta, ak nebudeme mať energiu za dostupné ceny. A ak máme monopoly dodávateľov v arabských krajinách v Rusku na ropu a monopolistických dodávateľov zemného plynu, potom sa môžeme dočkať pokusov, alebo môžeme sa e, báť toho, že sa vytvorí istý plynový opek, A čo sa týka plynu v Amerike, ktorý sa môže ťažiť pri pobreží v šelfoch, možno bude stať plyn, ktorý príde z Ruska x euro a v Rotterdame bude stať len polovičku budeme platiť dvojnásobok za ruský plyn len preto, že sme s Ruskom prepojení ropovodom? To predsa zlikviduje naše pracovné miesta a zničí náš konkurenčný náskok a vôbec konkurencieschopnosť voči Európe, ktorá by tu mohla byť. Niekto sa zmienil, pán Whitbrod, kto to všetko zaplatí a čo potrebujeme, aký, akú verejnú intervenciu. Kedykoľvek trh zlyhá, národ zlyha, EÚ by mala zasiahnuť, intervenovať na mieste verejného zástancu a peniazmi. To by sme mali platiť zo spoločného rozpočtu takéto situácie. Ak máme vybudovať zásoby, tí, ktorí zainvestujú do týchto zásob, by mali byť obmenení, odmenení a diskutuje sa o tom, či majú byť za to odmenení, za takéto investovanie. Ak niekto vybuduje nejakú kapacitu, má sa mu potom platiť o 20 viac, keď začne dodávať v čase krízy to, čo z tých zásob, čo vybudoval si na ne kapacity? Toto si musíme zodpovedať ako Európska únia. Odpovede na tieto otázky ako celá skupina. Ďalšia otázka tu bola, či chceme 27 politik alebo či chceme jednu spoločnú politiku, jeden spoločný postup. Takže odpovedám pánu Whitbrotovi, áno, máme víziu a zároveň odpovedám, nie, zatiaľ nie je dostatočná politická vôľa, nikto nechce zaplatiť, vložiť niečo do spoločného európskeho rozpočtu. Ešte, čo sa týka pána Bize, ktorý hovoril o investíciách do úsilí aby členské štáty alebo firmy sa podporovali v tom, aby zainvestovali do úložisk. Myslím si, že aj verejné ustanovizne by mali zasiahnuť v oblastiach, kde trh nefunguje. Ešte k Nabuku. A tu odpovedám tureckému kolegovi. Je to komplikovaná záležitosť. Nepodporoval by som tureckých priateľov, aby vyjednávania o prístupe k EÚ a participáciu a solidaritu s Európskou úniou stotožňovali, najmä participáciu na energetickej bezpečnosti, pretože sa to môže prečítať nesprávne. Viem, že v Turecku sú isté E, je istá ľútosť, čo sa týka vyjednávaní, ale záležitosť energetickej bezpečnosti e, neviem, či slúži tureckým zájomom, keď sa používa táto téma pred EÚ. Európska únia má ambiciozne projekty, ale je riziko, že zlyhajú. Chcem to veľmi jasne sformulovať. Je to tak. Všetky tie dobré nápady, všetky želania, a všetky koncepcie, ktoré sa vypracovali, môžu stratiť pôdu pred nohami a to je pod nohami a to je alarmujúce. Týmto by som skončil. Ďakujem vám za pozornosť. Thank you, Mr. Sar- Ďakujem, pán Sarius Volsky. Poďakujem aj ostatným. Bolo to pre mňa cťou, že som mohla predsedať dnes popoludní tomuto zasadnutiu a ako mnohí z vás už povedali, členských štátoch, čo sa týka jadrovej energetiky. Švedsko o pár dní bude hlasovať v parlamente, či budeme alebo nebudeme sa vydávať na novú cestu v oblasti jadrovej energetiky a bude to niečo, čo bude mať vplyv na vnímanie energie vo Švédsku a možno sa to zmení po mnohých rokoch. Teším sa na to, že vás niekedy opäť uvidím a som šťastná, že si všetky argumenty, ktoré tu zazneli, môžem vziať so sebou a používať ich v ďalších diskusiách. Príjemný večer.